Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Je to mimoriadne zasadnutie, výmena názorov s mladými ľuďmi z Európskeho podujatia pre mládež o úlohe vonkajšej činnosti EÚ pri riešení migračných tokov. Je to e, jedna z hlavných tém, víziev pre Európu dnes, veľmi dôležitá téma sú tu aj politické problémy, ale v EÚ sú aj pozitívne e, príklady krajín, ktoré príjmajú e, migrantov, snažia sa ich integrovať, tých, ktorí utekajú pred konfliktami a vojnami, čiže e, aj takéto sú prípady, ale predsa len vieme aj o ťažkostiach, takže ja chcem privítať našich hostí. Toto podujatie sa konalo od 21. do 2. mája v Štrásburgu. 7 tisíc mladých tam eh, hovorilo o rôznych témach. Teraz eh, všetci poslanci, poslanky nedostali kópiu správy z tohto podujatia čiže 50 myšlienok pre lepšiu Európu, tvorenie Európy. Máme troch rečníkov e, z tohto podujatia pre mladých. Oni nám povedia o nejakých svojich podnetoch, my potom na to zareagujeme. To budú také e, kratšie vystúpenia, žiadne dlhé reakcie zo strany poslancov, poslankyň. Čiže tri podnety od mladých a potom ich zaujíma vaša reakcia. Maximálne dve minúty pre každého rečníka. <clears throat> A dúfame, že to prispieje e, aj k nadchádzajúcej spoločnej správe e, výbory DV a e AFET. Pani Linda Šlapáková Sarius College eh, v Bruseli. Eh, zameriava sa na štúdium mieru a vývoja. Radikalizácia a politický extrémizmus, to sú jej ťažiskové témy a taktiež politika susedstva. Predtým pracovala ako stážistka na Českej ambasáde v Bruseli a teraz je stážistka Center for European eh, Studies potom Andrea Gavrila. Práve sa stala advokátkou. E, má teda diplom z e, práva. Pracovala aj na Európskom súdnom dvore a taktiež e, v americkom kongrese v oblasti ľudských práv zameriava sa na ľudské práva, obchodovanie s ľuďmi, slobodu a spravodlivosť. A Mateo Fandrejuska e, odišiel ako dieťa z Polska do Nemecka, takže má e, bezprostrednú skúsenosť s migráciou z, rok, e, medzi rokmi 2009 až 2015 pracoval pre migračný úrad taktiež odtedy na eh, konfederácii odborových eh, úra, eh, odborov, <clears throat> odborových organizácií. Pardon. Takže Mateuš ako prvý, to bude ten prvý podnet, potom ostatní a teda kolegovia budú môcť stručne zareagovať. Ďakujem za slovo. Takže všetky diplomatické e, misie by mohli príjmať žiadosti migrantov. To bude príležitosť e, uznať štatút e, žiadateľa o azyl pre tých, ktorí potrebujú priamo ochranu, tak ako vidíme teraz pri sírskému obyvateľstvu. To by eh, mohli zdieľať všetky členské krajiny, tak eh, aby potom to riešila iba jedna jediná ambasáda. To je veľká zmena, pretože by sme mohli poskytnúť ochranu žiadateľom o azyl od začiatku a taktiež by e, sa o žiadostiach, ktorým sa nemôže e, vyhovieť, by e, vlastne o tom bol rýchlo informovaný žiadateľ. To by malo odradiť tých, ktorí podniknú ťažkú cestu cez stredozemie. Keď som pracoval na Nemeckom úrade pre migráciu, tak som sa stretol s mnohými, ktorí si boli istí, že ich žiadosť bude prijatá, inak by nepostúpili takú druhú dlhú cestu, takže nechceme vytvárať situáciu, kedy e, sa zo stredozemia stáva e, pohrebisko. Treba naozaj e, mnohých odradiť. Musíme zohľadiť aj to, že ľudia možno, že nemôžu opustiť krajinu kvôli žiadosti o azyl Treba poskytnúť humanitárnu pomoc tým, ktorí odísť nemôžu a možno, že hneď zhodnotiť žiadosť o azyl v krajine pôvodu. To by znížilo aj počet tých, ktorí nezákonne prekračujú hranice a dostanú sa do rúk prevádzačov. Takže nejde o novú formu azylu, ale je to dlhá tradícia v Latinskej Amerike a v Kanade. Presne dve minúty. Ďakujem. Andrea Gavrila. Čiže reakcia na tento návrh. Ja navrhujem, aby EÚ vytvorila bezpečné zóny a funkčné mesta v krajinách konfliktu a e, teda to namiesto tých táborov pre utečencov, teda pomôcť tým EÚ a sklbiť sily. Inak povedané, k, e, tábory pre utečencov by mali byť bezpečnými mestami s podporou Európanov. Tieto bezpečné mesta by potom e, nadvezovali partnerstva s európskymi mestami v špecifických oblastiach, čiže najskôr bezpečné zóny v krajinách konfliktu. To môže fungovať, ak vojenská e, bezpečnosť bude zaručená v spolupráci s všetkými členskými krajinami e, aj vďaka globálnemu úsiliu Taktiež to, čo vzýšlo zo samitu, podpísalo vyše ako 100 krajín. E, ide o to nastoliť opäť miera stabilitu. A po druhé, skutočné sociálne opatrenia zo strany EÚ, európske prostriedky musia byť pridelené na rozvoj už existujúcich e, zdravotných a vzdelávacích infraštruktúr. A taktiež treba e, dať viac E, posilniť postavenie tým, ktorí už žijú v takýchto táboroch, e, mali by mať možnosť postaviť si svoj vlastný dom. Mali by zároveň prístup k e, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, ale taktiež by mali možnosť sa rozvíjať boli by, eh, mohli by sa stať aj ekonomicky nezávislými, bez eh, vonkajšieho politického vplyvu. To si vyžaduje to, aby <clears throat> ľudia mohli napríklad začať podnikať a eh, mohli by možno, že mať taktiež malú parcelu, kde by si mohli dopestovať nejaké potraviny. Takže to je naozaj veľmi relevantné, pretože dnes budeme hovoriť aj o Sýrii na výbore DV o tom, ako sa dá e, pomôcť, čo sa deje, e, možno, že e, aj v zákulisí a teda aj lepšia spolupráca medzi členskými krajinami. Máme teda tri podnety. Zopakujeme si to ešte dvakrát. Teraz dostanú slovo dvaja poslanci, poslankyne. Dúfam, že súhlasíte. Pani de Sarnes ako prvá. Ďakujem veľmi rýchlo. Absolútne súhlasím s prvou myšlienkou a návrhom. Samozrejme, EÚ by malo otvoriť kancelárie žiadateľov azylov v tých krajinách, e, kde sa nachádzajú sírsky utečenci v Turecku, v Jordánsku, v Libanone. A je surrealistické, že Jediný spôsob, ako môžu žiadať o azyl, o azyl že musia zaplatiť prevádzačom, riskovať svoje životy, ilegálne sa dostať do Európy, miesto toho, aby to robili na mieste. Ja 100% súhlasím s návrhom. Upozorňujem, že Kanadiania to už urobili a takto prišli tisícky ľudí do Kanady ich e, teda návrhy, teda ich žiadosti riešili ešte v krajinách pôvodu, predtým, než prišli do Kanady. To som videla aj v južnom e, Turecku. To bolo ešte pred tou masovou vlnou utečencov. Pán Panci. E, e, Ďakujem. Je, je treba vždy oceňovať nové myšlienky, hlavne medzi mladými, len by som poznamenal, aké môžu byť ťažkosti pri realizácii týchto myšlienok. To, že by sa využili diplomatické sídla, to by vyžadovalo určité podmienky, ktoré teraz nie sú. Museli by sme posilniť diplomatické e, zastúpenia, ktoré nie sú vybavené a mali by sme mať aj disponibilitu európskych krajín prijímať utečencov, pretože situácia je veľmi zložitá, keďže neexistuje všeobecná solidarita v prerozdelení utečencov. Tretí prvok. Existujú rôzne druhy imigrácie. Ak ide o ekonomickú, tak sa môže uvažovať o využití diplomatických sídel a zastúpení ale je to v protirečení s myšlienkou, ktoré majú mnohé európske krajiny, že vôbec nechcú ekonomických pristahovalcov, pretože by sme my ich mali podľa týchto názorov nechať u nich doma, ale aj iný druh imigrácie, osoby, ktoré utekajú pred konfliktami a prenasledovaním. A tu je časový problém. Nie môžeme predsa otvoriť nejaký zoznam a povedať ich, že dobre, chodte na nejakú ambasádu, aby ste tam mohli požiadať o pobyt v Európe. Oni musia unikať okamžite. To je ten problém. A ambasády, samozrejme konzuláty by mali uľahčiť ich útek a to e, by môže byť vlastne len v tých krajinách, kde naše diplomatické zastúpenia sú. Samozrejme, že e, táto vaša myšlienka by mala byť ešte posilnená o všetky tieto prvky alebo elementy. Možno že tu budú isté praktické problémy pri uplatňovaní týchto politik. Tento bod e, uzavrieme, ale ešte predtým e, odpoveď poslancom Andrea. Možno, že sa viac že to bola viac reakcia na Mateušovú myšlienku. Ekonomická migrácia, to si vyžaduje dlhodobú odpoveď a mali by sme sa zamerať na prevenciu. Mateuš? Ďakujem pekne. Ďakujem pani Sarne za podporu. Pánovi Pancermu by som povedal následovné. Samozrejme je ťažké zavádzať takéto e, akcie na úrovni zastúpení, ale treba si túto úlohu rozdeliť medzi všetkými členskými krajinami. Teda iba e, jedna e, ambasáda, jedno zastúpenie by riešilo žiadosť možno, že treba viac personálu, treba ich lepšie vyškoliť. Áno, ale na druhej strane e, osoba, ktorá je v núdzi napríklad e, zo Sýrie, keď e, žiadajú o azyl na zastúpení, myslím, že by mali priamo dostať dokumenty, vďaka ktorým by e, mohli zákonne prísť do EÚ a teda ušetrili by si celú tú nezákonnú púť. Áno, to je veľmi praktická myšlienka, ale ťažko sa politicky dosiahne takáto spolupráca medzi členskými krajinami. UNHCR má veľké skúsenosti e, s prácou v teréne. Sú e, mnohé programy, kedy sa e, v minulosti vlády dos- dohodli. My sme prijali napríklad utečencov z Konga alebo Barmy Eh, už vieme, ako to robiť. Už sme to robili v minulosti, len to stačí zopakovať. Ďalšie dva podnety teraz. Teraz Linda Šlapáková. Ďakujem, vážená predsednička. Milióny prešli eh, cez stredozemie, ale eh, pri tejto kríze sa musia zapojiť aj mladí predchádzať tým masám migrantov, preto by sme mali mať e, rámec pre akciu v rámci EÚ a stredozemia, takže zaručiť lepší prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, dať prácu mladým, vytvoriť socioekonomické príležitosti pre mladých, a mať aj dlhodobú perspektívu. Bez toho sa situácia pre mladých nezmení. Nebudú mať na výber, iba opúšťať opäť a opäť svoju krajinu pôvodu bez inej perspektívy a taktiež posilniť spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a organizáciami mladých, bojovať proti eh, extrémizmu a radikalizácii. Ja som pracovala na rôznych projektoch a môžem iba povedať, že násilný extrémizmus a radikalizácia najviac e, dolieha na mladých a prehlbuje nestabilitu, polarizáciu, neistotu, takže treba e, posilniť občianskú spoločnosť, miestne komunity, aby mohli sa lepšie vysporiadať e, s radikalizáciou, extrémizmom formou rôznych programov, ktoré napríklad boli aj zavedené v Európe a mohli by sa exportovať aj cez stredozemie. Treba taktiež mať účinné programy e, opätovnej integrácii tých migrantov, ktorí sa vrátia do svojich krajín pôvodu, tak aby e, opäť mladí mohli prosperovať a rozvíjať sa. Ďakujem. A Teraz Andrea Gavrila, druhý podnet. Treba stavať e, na tom princípe, že ak niekoho naučíte loviť ryby, tak sa bude môcť živiť celý život. A preto vyzývam tieto dva výbory, aby vytvorili akýsi útvar mladých dobrovoľníkov, ktorí by e, pomáhali e, pri nejakých katastrofách, čiže by sa posilnila stabilita posilňovali vedomosti. Bolo by to aj súčasťou Európskej migračnej agendy. E, talentovaní mladí, ktorí chcú slúžiť e, týmto otázkam by e, mohli aj školiť miestne komunity v daných krajinách a pomáhať im pri využívaní zelených energií a pestovaní e, polnohospodárských plodín. E, napríklad e, z veľkého bicykla sa dá možno, že spraviť veterný mlyn, ale Častokrát sa dostávajú do médií také príklady, napríklad z Malawi, kde sa niečo takéto nejakému mladému podarilo. Takže treba využiť aj e, miestnych e, duševných vodcov, Európske finančné prostriedky by možno, že pokrývali e, mesačné e, minimálne potreby. Takže vys- o výsledkoch by bolo treba hovoriť tak, aby boli viditeľné. Tá, išlo by o to inšpirovať aj ostatných. A čo je najdôležitejšie, EÚ musí pomôcť mladým, ktorí by si radšej mali vybrať e, zmysluplný život pred e, v úvodzovkách slávnou smrťou. Takto by sa dalo prechádzať aj násilnému extrémizmu. Takže teraz reakcie zo strany poslancov poslancov. Čiže integrovať mladých na jednej strane a potom podporovať mladých, aby navzájom spolupracovali a hľadali riešenia. Vieme, že demografický rast v Afrike E, bude, je a bude obrovskou výzvou, čo sa týka zamestnanosti. Včera sme hovorili o malých obciach v Afrike. E, tam sa snažia aj alternatívne riešiť energetickú otázku. E, vo väčšine afrických krajín už od 6. večer nemajú svetlo. Existujú už návrhy, ako pomôcť Takže reakcie? Eli? Chcem sa vám poďakovať za vaše podnety aj za vašu prítomnosť. Som rada, že môžeme spolu diskutovať a niečo dodáme. Ja som prišla trošku neskôr, bola som na inom zasadnutí. Možno, že ste už o tom hovorili, takže sa ospravedlňujem. My v parlamente roky, minimálne posledné dva roky, e, bojujeme za e, zdieľané úsilie členských krajín. Ja som pred dvoma týždňami bola v New Yorku, išlo o prvý summit OSN o e, masových pohyboch utečencov a migrantov a tam sme hovorili aj o tom globálnom úsilí Migrácia totižto a príjmanie utečencov to je globálna výzva, ktorá potrebuje zjavne globálne riešenie. Ako môžeme byť však dôveryhodní ako EÚ, keď žiadame o globálne úsilie a pritom v rámci EÚ ani nie sme schopní uplatniť e, spoločné riešenia, ktoré tak zúfalo potrebujeme, pretože dnes máme 628 členských krajín, ktoré e, same musia e, zvládať 80 tých migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. To nie je udržateľné, takže by sa to lepšie znášalo, keby sa zapojilo všetkých 28. Parlament sa za to zasadzuje a je to veľmi dôležité, pretože my každý týždeň skoro sa vraciame do svojich krajín pôvodu, snažíme sa diskutovať s našimi spoluobčanmi a nie je vždy ľahké pochopiť, e, akú zodpovednosť má rada, e, komisia a parlament. E, ale predsa len treba zdôrazňovať to zdieľané úsilie. Inak to nezvládneme. Anna Gomez. Aj ja lutujem, že som tu nemohla byť od začiatku tiež kvôli inej schôdzi, <clears throat> ale počula som záver a u mňa to zarezonovalo. Potrebujeme sa zamerať na našich mladých, e, spraviť z nich aktívnych e, aktérov pre demokraciu a E, ľudské práva a nie e, pre smrť. Takže naše vlády preto musia investovať strategicky do programov zameraných e, na predchádzanie šírenia extrémistickej ideológie, ktorá vedie k násiliu. Nemyslím si, že to zatiaľ spravili všetky vlády. My sme mali asi pred rokom správu E, e, boj a prevencia radikalizácie, ale takéto, takéto investície nebudú účinné, ak jasne nezapoja mladých a ich združenia na miestnej úrovni, pretože oni sú e, tým e, kľúčovým e, ohnívkom teroristické organizácie e, šíria svoju ideológiu násilia a nenávisti. A to súvisí aj s politikami, ktoré musia posilniť postavenie mladých. Na to treba aj vytvárať sociálne príležitosti, e, ekonomické príležitosti, pracovné miesta. Nemôžeme si myslieť, <clears throat> že odvedieme dobrú prácu v oblasti prevencie, ak zároveň nedáme základné príležitosti pre mladých. A to sú práve pracovné miesta. Takže treba zrušiť tie e, politiky úsporných opatrení, pretože tie e, sú naozaj škodlivé aj pre našu bezpečnosť. E, treba e, myslieť na sociálnu integráciu mladých. A ešte k tomu, čo povedala Eli a ute- o utečencoch. E, to, ako naše vlády e, spravujú príchod e, utečencov a migrantov. E, to sa nejako nezastaví, ak postavíme múria, e, ploty, príde ich viac a viac. Európa sa musí snažiť vyriešiť konflikty, a, um, ale aj tak to nezastaví ten prílev. Takže spoločný prístup potrebujeme a taký, ktorý nebude podporovať e, prevádzačov a obchodovanie s ľuďmi. E, Antonio Gutierrez, e, nadchádzajúci generálny tajomník OSN, povedal, že tí prevádzači vedia, ako prilákať. My nevieme, ako tomu zabrániť. Je to biznis Takže jediný spôsob, ako e, tomuto obchodu zabrániť, je e, dať e, zákonné možnosti tým, ktorí chcú prísť do Európy, buď ako žiadateľom o azyl alebo ako utečencov. Ak to nespravíme, tak naozaj budeme len podporovať prevádzačov a mladým musíme dať priestor. Už nám dochádza čas. Dáme priestor ešte na dve otázky a dve myšlienky a budete na ne reagovať potom naraz. Dobre, teraz eh, prejdeme na ďalšie dve myšlienky. Eh, chcem sa spýtať eh, ešte, či výbor chce povedať niečo o dobrovoľníckej službe mladých ľudí, pretože už na to máme jeden program a neviem, do akej miery je známy a do akej miery sa využíva. Takže Linda, nech sa páči. Ďakujem e, veľmi pekne. Ja nadviažem na ten predchádzajúci príspevok o pašovaní a prevádzaní ľudí. E, nedávna správa Europolu preukázala, že v jadre migračnej krízy existuje veľmi široká sieť e, kriminálnikov, ktorí prevádzajú nelegálnych e, migrantov. Takže je absolútne e, nevyhnutné otvoriť legálne koridory pre migráciu. Samozrejme, môžeme ešte viac urobiť v oblasti vynúcovania práv. V prvom rade ide o spoluprácu medzi európskymi agentúrami a jednotlivými eh, štátmi. Už boli vytvorené platformy pre spoluprácu, eh, ako napríklad eh, Europol a Eurojust, na to, aby čelili týmto sieťam pašerákov a prevádzačov. Však myslíme si, že práve v tretich krajinách by sme mali urobiť viacej, aby sme zlepšili situáciu spolupráci medzi európskymi agentúrami, ako napríklad Europol odštartoval nedávno Centrum pre prevádzactvo a myslím si, že by bolo dobré vytvoriť podobné centrá aj v tretich krajinách a samozrejme aj ministerstva vnútra a by mohli mať e, aktivity práve v Stredomorí na pomoc stredomorským krajinám, tak ako e, to žiadala Rada pre regionálnu spoluprácu na Balkáne. A treba e, využiť súčasné politické prostredie aby sme dôsledne identifikovali tých migrantov, ktorí chcú e, šíriť násilie, ale zároveň veľmi tvrdo postihovali prevádzačstvo. A je veľmi dôležité e, v Európe nastoliť jasný dialog, že tí, ktorí predstavujú e, zločinecké siete, nebudú v Európe vítané. A teraz Mateus. Môj druhý návrh je vytvoriť databázu, kde e, migranti môžu nahrať svoje, e, svoje životopisy a videli by, e, ktorému členskému štátu, do ktorého by mohli imigrovať, by sa takýto životopis hodil potom. Samozrejme, členský štát bude preverovať životopis a takisto aj samotného imigranta a či si môžu v ich štáte nájsť e, zamestnanie na základe schopností a jazykov. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom e, uspokojili tak potreby jednotlivcov, ako aj potreby členských e, štátov. To by malo brať do úvahy nielen vôľu migranta, ale takisto aj kapacity, na základe ktorých sa bude integrovať. Ba čo viac, to eh, by eh, spôsobilo, že transparentnejší proces integrácie a migrácie eh, by bol konečne ustanovený. Keď hovoríme o migrantoch, tí čelia veľkým výzvam, pretože musia prekonávať jazykové bariéry ehm, a nie vždy sú ich schopnosti uznávané, a to aj predovšetkým kvôli nízkemu sebavedomiu. Hostiteľské krajiny by mali poskytnúť Eh, migrantom eh, potrebné školenia, aby mohli sa integrovať eh, férovým spôsobom na trh práce. A to ma vedie k ďalšiemu dôležitému aspektu trhu práce. Musíme uznávať kvalifikácie, ktoré migranti už majú. Častokrát sú to vysoko kvalifikované a nevyužívame ich schopnosti, keďže že sú vyškolení a študovali v zahraničí, kde takéto vzdelávanie neuzavíme práve takáto databáza by mohla obsahovať aj systém certifikácie, ktoré uznávajú e, príjmacie krajiny. E, samozrejme, tento proces a takýto systém e, si vyžaduje väčšie zaangažovanie sa verejných orgánov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Takže na reagovanie pani Jiménez. Sí, muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Ja si myslím, že na úvod treba skonštatovať, že toto stretnutie je veľmi dôležité. Venujeme sa takým témam, ako je téma imigrácie. Imigranti sú na uliciach a mladých ľudí tiež veľmi znepokojuje táto téma. Takže je veľmi dôležité, že robíme spoločné stretnutie troch výborov AFED, eh, DV čo je v hre, je dôveryhodnosť Európy. Podľa mňa je to naozaj veľmi významná téma, e, kde je v hre e, všetko. Sú tu otázky terorizmu, e, ohrozenia bezpečnostné a tak ďalej, ale utečenecká kríza a migrácia Európa v očiach mladých skutočne e, stojí pred obrovskou výzvou a mnohí nám vyčítajú, že nie sme schopní, hovoríme o vonkajšej činnosti, ide o aktivity e, v pôsobení e, mimo v zahraničí a potrebujeme solidaritu, ale aj vo vnútri a táto sa nepreukazuje, nie je prítomná. A aké posolstvo môžeme vyslať našim mladým ľuďom, že sa nevieme dohodnúť ani na takejto ťažkej téme? Musíme sa aj venovať problematike pôvodu, keď hovoria, že všetko sa má vyriešiť v Európe, ako keby Európa bola nejaká entita, ale Európu tvoria krajiny, štáty. A nemôžeme stále hovoriť o tom, že Európa to všetko vyrieši Problém treba riešiť pri koreňoch, pri hlbokých koreňoch, problém obchodníkov e, s ľudskými bytostiami, ktorých ľudí chápu ako tovar. A oni zarábajú milióny a milióny. A našou povinnosťou je, aby sme vyvinuli naozaj obrovský tlak a ten sa zatiaľ nevyvinul aby sa e, prerušilo e, nelegálne obchodovanie a obchodovanie s ľudskými bytostiami. Je to vlastne určitá forma moderného otroctva. Tento problém skutočne treba vyriešiť pri koreňoch, pri hlbokých príčinách. Ak toto neurobíme, tak sa nám nič nepodarí. Ako som už teda povedala, viacej vnútornej aj vonkajšej solidarity a riešiť problémy pri koreňoch, pri príčinách. Ďakujem. Vidím, že nikto iný sa o slovo nehlási, tak teraz môžeme prijať nejaké záverečné komentáre k tým posledným dvom myšlienkám, takže začneme Lindou. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, eh, že budeme hovoriť o tom, aké záväzky a eh, aký postoj zaujme Európska únia, pretože eh, Európska únia sa musí vysporiadať s migráciou akékoľvek rozhodnutie e, Európska únia e, s ohľadom na migrantov príjme, je v jej najlepšom záujmov. A ako ste hovorili, mladí ľudia čakajú a očakávajú od Európy odpoveď, pretože v budúcnosti sa táto situácia zlepší, ale ak budeme prioritizovať len naše vlastné partikulárne záujmy a nebudeme sa e, dlhodobo snažiť o zlepšenie situáciou e, imigrácie a trvalé zlepšovanie socioekonomickej situácie v našom bezprostrednom susedstve a zamyslieť sa nad tým, ako zlepšovať vzťahy medzi jednotlivými krajinami Európy a Európskej únie a s našimi partnermi v zahraničí, ktoré by mali byť prioritou Samozrejme, nemôžem konkrétne povedať, e, čo konkrétne treba urobiť. To je skôr záležitosť politickej vôle, ale je veľmi dôležité, aby Európsky e, parlament loboval e, teraz za koherentnosť, ktorá Európskej únie v súčasnosti chýba. Ďakujem, Andrea. Chcela by som odpovedať k predchádzajúcim pripomienkam. A v skutku existuje problém s jednotou v rámci Európskej únie. A naozaj potrebujeme eh, zlúčiť a spojiť naše snahy. Obvykle mávame rozličné názory a naše moto je eh, jednota v rôznorodosti. Ale ako dospejeme k tejto jednote? Jednou, jedným z riešení je obrátiť sa opäť na mladých ľudí, eh, pretože sa stretávajú a spájajú sa oveľa jednoduchšie a akceptujú oveľa jednoduchším spôsobom tie rozdiely, ktoré medzi nimi sú. Takže e, musíme investovať aj naďalej do programov e, pre mladých ľudí, pretože ak ich zaangažujete, takisto im e, dáte aj určitý význam. Pre nás je veľmi dôležité, že nás počúvate a sme potom aj nadšenejší, že niektorí z týchto myšlienok, e, myšlienok sa budú aj materializovať. Nezabúdajme na to, že bez jednoty nie je sila. Takže dúfajme, že aj tento parlament bude silný a v poslednom rade Mateus hovorí predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne s tým, že so mnou súhlasíte a že sa vám páčia naše nápady. Myslím si, že v súčasnosti Európska únia eh, by mala byť ešte silnejšia a eh, spolupracovať, aby eh, vyriešila tento migračný problém, ktorému čelíme. A keďže my traja sme pred, predstavitelia najväčšieho mladého európskeho podujatia, respektíve podujatia mladých, a preukázali sme, že chceme Európu, ktorá je jednotná, ktorá je solidárna a chceme preukázať, že mladí ľudia majú čo povedať a chceme byť zároveň vypočutí. Ďakujem. E, predtým, než e, uzavrieme túto časť, e, opýtam sa, či Európska komisia chce reagovať pani De Paulis. Áno, tam vzadu, takže Maria je tam. Ďakujem, pani predsedajúca snažíme sa už vysporiadať s koreňovými príčinami migrácie. Iba niekoľko príkladov implementujeme kroky, ktoré umožňujú mladým ľuďom v desiatich krajinách, aby mali schopnosti zúčastniť sa v politickom rozhodovacom procese. Implementujeme tento projekt prostredníctvom odborného vzdelávania a takisto sa snažíme zlepšiť podmienky na e, trhu práce a akýmsi spôsobom uzatvoriť tieto medzery medzi formálnym vzdelávaním a e, tým, čo požaduje pracovný trh. Chceli by, chceli by sme čo e, najrychlejšie uznávanie vzdelávania v partnerských krajinách a takisto aj podporovať mobilitu medzi jednotlivými krajinami. Toto sú samozrejme koreňové príčiny, aj keď to nie sú jediné príčiny Samozrejme, niektoré problémy už e, vznikajú v mladom veku. Dnešné deti sa stanú e, novou generáciou e, migrantov v týchto oblastiach. Vidíme veľké množstvo nesprevádzaných detí, ktoré sú mimoriadne zraniteľné v tejto migračnej vlne. Zavádzame mnoho opatrení, a spolu s generálnym riaditeľom e, komisie snažíme sa zabezpečiť aj koherentnosť, ale takisto využiť aj príklady iných politík, ktoré sme už implementovali na, európskej, e, na úrovni Európskej únii. Takisto spolupracujeme aj e, s humanitárnou kanceláriou ECO, aby sme zabezpečili všetky základné služby vrátane zdravotníckých služieb utečencom. To sú tie najjednoduchšie eh, príklady, ktoré môžem spomenúť. Ale samozrejme, mohli by sme eh, poskytnúť aj ďalšie, ak by ste nás oslovili priamo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj našim hostom. Eh, vidíte, že tá realita je taká, že inštitúcie EÚ sa snažia prísť s riešeniami migračnej krízy, avšak častokrát sú blokované členskými štátmi. A samozrejme sú to závažné problémy v členských štátoch, pretože miestni politici musia reagovať na politické nálady ich volebného elektorátu. Mali by sme odtiaľto však e, odísť e, s pocitom koncenzu, čo by sme mali prijať aj na národných úrovniach. Takže náš boj musí pred, prebiehať na všetkých úrovniach. Takže, kolegovia, mohli by sme teda poďakovať našim hostom. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme o týchto tým, témach rozliš, roz, hovorili na rozličných výboroch. Takže dúfam, že toto načenie eh, pretrvá aj e, počas nasledujúcej diskusie. Kolegovia, teraz prejdeme na bod 13, ktorá je e,